A uznesenie je, e, myslím, e, pomerne vyvážené, aj keď mám nejaké e, problémy s detailami, treba povedať, že skupina GUE-NGL toto uznesenie podporí. Ďakujem pekne, pán Kohliček. A teraz za EFD má slovo na jednu minútu kolega Belder. Ďakujem.